zaznamenané. Kolegovia a kolegyne, teraz sme na konci tohto týždňa. Teraz by som všetkým chcel popriať eh, šťastnú cestu domov a prerušujem zasadnutie Európskeho parlamentu. Ďakujem.